Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Mahmoud Abbas, predseda palestinskej samozprávy. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Milé kolegyne, kolegovia, dámy a páni, dnes máme veľkú čest privítať predsedu palestinskej samozprávy Mahmuda Abasa. Vážený pán Abbas, ja vám srdečne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie Európskeho parlamentu. Srdečne vás vítam na pôde Európskeho parlamentu. Die guten Beziehungen dobré vzťahy s Palestínou sú pre nás v Európskej únii mimoriadne dôležité. Európska únia je najdôležitejším partnerom Palestíny vo finančných, eh, hospodárskych, eh, finančnej, hospodárskej, humanitárnej spolupráce. Fungujúca Palestína je pre nás všetkých eh, aj morálnou povinnosťou, vážený pán predseda Abbas. Vy ste svoj život venovali jednej úlohe uznanie a sloboda Palestíny bez násilia. E, vy ste boli jedným z architektov mierovej konferencie v Madride a zmluvy z Oslo, ktoré sú ešte dnes mílniky mierového procesu na Blízkom východe. Vaša dnešná prítomnosť, vážený pán prezident, po e, prejave izraelského predsedu Rivlina včera v parlamente je eh, signálom, že existuje vôľa o udržateľný mier medzi Izraelom a Palestínou, že táto vôľa, toto želanie je stále živé. V tejto súvislosti eh, si tiež vážim prácu vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku a podpredsedničku komisie Erik, Federiky Mogherini, ktorá je tu medzi nami. Ďakujem aj vám Pani Mogherini, a srdečne vás vítam. Európsky parlament v septembri 2015 eh, sa vyslovil za riešenie eh, dvoch štátov na základe hranice 1967 s Jeruzalémom ako hlavným mestom oboch štátov. No a pri tomto riešení musí štát Izrael, ktorý žije v bezpečný, bezpečí a, a eh, nezávislý, demokratický a bezpečný štát Palestína, a to chcem dnes eh, zdôrazniť, eh, musia existovať a žiť spolu jeden vedľa druhého. Na to, aby sa to zaručilo, eh, musí, musia byť najskôr ukončené násilnosti a násilie. Žiadny politický cieľ neodôvodňuje slepú nenávisť alebo dokonca terorizmus. Európsky parlament odsudzuje nie po krát ďalšie budovanie izraelských osád, ako aj ostreľovanie izraelských území raketami militantných skupín. Zývame na ukončenie blokády pásma Gazy a zmierenie e, medzi palestínčanmi alebo s palestínčanmi. Vážený pán predseda Abbas, práve toto zmierenie, ochota odpúšťať a empatia rovnako tak medzi palestínčanmi, ako aj medzi palestínčanmi a Izraelcami je základnou súčasťou mierového procesu, v ktorom sa vy tak angažujete. Ešte raz vás všetkých kolegyň a kolegov v Európskom parlamente a rád vám teraz odovzdávam slovo. Nech sa páči. Thank you.